spolupráce, aby sme riešili e, tento problém s našimi nigerijskými partnermi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Predtým, ako prejdeme k ďalšiemu bodu, ma, dostala sa ku mne informácia, že niekto má taktickú pripomienku, že nemal, uh, nedostal slovo v spontánnej rozprave. Môžem povedať, že E, spontánna rozpráva je možnosťou, ale nie právom vystúpiť v závislosti od toho, komu udelí predseda slovo. Mali sme mať dvoch rečníkov, ja som dal slovo piatim, takže na, takýto je bežný postup. Teraz máme šesť ďalších návrhov. Končím diskusiu a budeme pokračovať e, hlasovaním. Ďalšia téma. 6 návrhov uznesenia k situácii v Džibutsku. Budeme hlasovať v spoločnom uznesení, návrhu uznesenia piatich politických skupín. A v prvom rade pozmeňujúci na číslo 1 Eh, pozmeňujúci návrh číslo 1 dávam na hlasovanie. Aha. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Takže dávam hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia ako celku. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. Ďalší bod. 6 návrhu uznesenia k Nigerii. Budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia piatich politických skupín. Pozmeňujúci návrh číslo 2 Dávam o ňom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmení sa o číslo 1. Dávam o ňom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Navrhujem, aby sme to overili elektronicky. Mám pocit, že to bolo ale schválené. Takže dávam hlasovať o tomto návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Hlasovanie je po častiach ok, odseku 18. Časť prvá. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Časť 2. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem pekne za účasť. Máte taktickú, taktickú pripomienku, pán Ody? Len postreh e, k zápisnici z schôdze zo včera, ktorú sme dostali. V bode číslo 4 rokovacieho poriadku sme mali politickú rozpravu k výsledku írskeho predsedníctva, ku kompromisu o dohode viacročného finančného rámca, ale v čase hlasovania, teda bode číslo 6, teda ja vystupujem na základe článku 170 rokovacieho poriadku sa hovorí o bilancii írskeho predsedníctva vrátane dohody o viacročnom finančnom rámci. My sme hlasovali o uznesení, teda názve uznesenia o politickej dohode k viacročnému finančnému rámcu 2014 až 2020. Nemali by sme zmeniť zápisnicu a dať tam počas hlasovania len dohoda, politická dohoda o viacročnom finančnom rámci a nie bilancia írskeho predsedníctva, čo neobsahuje uznesenie. Pri hľadaní na internete by bolo toto zjednodušením. Išlo by teda iba o politickú dohodu o viacročnom finančnom rámci a týchto rokovaní, to nad rámec írskeho predsedníctva a teda toto by bolo veľmi presné. berieme to na vedomie a vyšleme toto posolstvo príslušným zložkám. Pán predseda, len veľmi stručne. To bolo jedno z najzaujímavejších eh, rokovaní, pretože tu bola aj chorvátska vlajka. A je to ale posledné plenárne zasadnutie pred letnou prestávkou, preto by som vám aj vašim kolegom podpredsedom poďakovať e, za to, akým spôsobom ste viedli naše rokovania za posledných 12 mesiacov a všetkým by som zaželal e, pekné prázdniny predseda. Ďakujem pekne, bolo to príjemné, ale určite to nebola faktická poznámka. Zápisnica z dnešnej schôdze bude k dispozícii na budúcej schôdzi, ak nebudú námietky tak eh, predložené texty budú poskytnuté a pripomienky budú zakomponované